zvyšovať dôraz na rôzne rodové stereotypy, ktoré v Európe dodnes vytvárajú rôzne mezogynné prekážky, či už na verbálnej alebo priamo fyzickej úrovni. Preto potrebujeme účinnejšie zabezpečiť eh, boj proti násiliu na ženách. Máme všetci túto kolektívnu povinnosť. Navrhovaná stratégia bude závisieť aj od toho, ako budeme vedieť pretaviť do praxe. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej Pán e, poslanec Krá, nech sa páči. Pani predsedajúca, veľký americký prezident Donald, Ronald Reagan raz povedal, tých 10 najhorších slov v angličtine sú Hi, som z vlády a som tu, aby som vám pomohol. Tá otázka rodového vzťahu je jedna z najintimnejších, najindividuálnejších záležitostí človeka. A tá predstava, že by Európska únia teraz prišla s vlastnou stratégiou a myslela si, že takto môže do toho zasahovať, je bez ohľadu na to, čo je alebo nesprávne v stratégii vždy nesprávne. Je to neprimerané zasahovanie štátu do individuálneho života. To sa nepatrí, to je neliberálne, to je totalitné. Ale vieme, a kolegovia z lavice to jasne povedali, že tu ide len o to, aby ten vlastný návrh zničenia rodiny a, vytvor, a prebudovanie socialistickým spôsobom individua je ich cieľom a presne preto sme proti tomu. Ďakujem pekne. Pani Kira Mari Peter Hansen, nech sa páči, máte jednu minútu. Je trochu zvláštne vystúpiť po tomto prejave, ale pokúsim sa Vážená pani komisárka, chcem vám poďakovať za váš návrh. Ehm, som naozaj veľmi rada, že tu môžeme vidieť hm, konkrétnu aktivitu a špecifickú stratégiu, ktorú ste pripravili. Pevne verím, že touto stratégiou nebudeme vysielať len prázdne signály ženám, ale že presvedčíme ich o tom, že ich problém berieme veľmi vážne. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme dokázali osloviť všetky kulty Európy, aby sme dokázali presiahnuť touto stratégiou všade a presvedčiť ich o tom, že tu je politická vôľa pomôcť ženám sa slobodný a bezplatný prístup k potratom v celej Európe. To ešte stále nie je realita. Nie všetky ženy sú chránené istambulským dohovorom a rozhodne to nie je realita v každej jednej krajine kde by o tejto téme boli presvedčení všetci muži v každej krajine. Takže prvým krokom je stratégia komisie, druhým krokom je konkrétna legislatíva, ktorá by tie veci mohla zmeniť v praxi. Nemali by sme byť e, nemali by sme sa báť sankcií, pretože je jasné, že musíme príjmať konkrétne kroky a konkrétne sankcie. Potrebujeme konať e, pre všetky ženy v Európe a teším sa na ďalšie kroky, ktoré v tomto smere príjmete. Ďakujem pekne, pani Danuta Maria Hübner, nech sa páči. Máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, milí kolegovia, kolegyne. Rodová rovnosť je otázka spravodlivosti voči ženám aj v tých najkonzervatívnejších krajinách. Vidíme odvážne ženy, ktoré dokážu dávať tému svojich práv na verejnú diskusiu, ale ich eh, požiadavky nie sú častokrát premenené na politiky. Zmene nedochádza vždy Politici len rozprávajú o rodovej rovnosti, ale nedokážu oceniť autentickú a skutočnú úlohu žien v spoločnosti, v hospodárstve, v ekonomike, v politike. Ak Európa chce dosiahnuť svoje strategické ciele, tak nemôžeme premerhať túto príležitosť zapájania polovice populácie. Ak chceme organizovať plánovanú konferenciu o budúcnosti Európy, ak táto má byť skutočnou zmenou tejto situácie na základe autentického dialogu s občanmi, musíme počúvať perspektíve žien ako občaniek Potrebujeme zachádzať za hranice Európskej únie a pomôcť ponúku našu solidaritu ženám, ktorí bojujú za rovnosť vo svojich vlastných kultúrnych a národných kontextoch. Nová stratégia, ktorú predstavila komisia, je naozaj dobrým, dobrou mapou pre konkrétne konanie, ale je to aj signál toho, že Európa sa nikdy nevzdá boja za ľudské práva a za spravodlivosť. A ako žena som silne presvedčená, že Európska únia môže byť majakom nádeje a viery pre ženy vo svete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Ďalej pán Robert Biedro, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsednička. Mal som pripravený prejav z trochu inej perspektívy, ale opäť e, zapájam sa do diskusie o rodovej rovnosti zas a znova, kde opäť vystupujú najmä ženy. A premýšľal som nad tým, že každý jeden krát, keď hovoríme v tejto sále o peniazoch, keď hovoríme o, o raketách, o moci, o, tak vtedy tu zase dominujú muži. E, keď hovoríme o rodovej rovnosti, tak vtedy medzi rečníkmi sú najmä ženy. Ak diskriminácia, izolácia, násilie a tieto kvality e, sa týkali mužov, som si istý, že táto stratégia by bola e, schválená Európskou úniou už dávno. Ale my teraz hovoríme o väčšine našej spoločnosti. Väčšina našej spoločnosti sú ženy. Hovoríme o našich dcerách, ktoré sa stávajú obeťami násilia. Hovoríme o našich matkách, ktoré zarábajú menej peniazy. Hovoríme o našich starých matkách, ktoré e, budú mať nižšie dôchodky. Práve kvôli tomu, že počas celého ich života zarábali menej peniazy ako muži. A práve preto sa naozaj obracujem na svojich kolegov v tejto sále, e, aj v politike vo všeobecnosti ukážme solidaritu so ženami, e, ktoré bojujú za rovnosť a za svoje práva. Pretože to sa týka nás všetkých, všetkých žien, ktoré poznáme. Ďakujem pekne. Pán poslanec, e, chcete odpovedať na modrú kartu? Máte tu modrú kartu ako otázku. Nech sa páči. Ďakujem pekne za toto vystúpenie. Mám jednu osobnú otázku, čo si myslíte o tom, čo dokážu urobiť muži preto, aby eh, povzbudili ženy. Potrebujeme eh, viac krokov, mali by muži možno viac ustúpiť z tejto pozície, alebo by ženy mali dokázať eh, a zaslúžiť si svoje miesto. Aký je váš osobný postoj? Ale keďže sme všetci politici, čo viete urobiť vy preto, aby sme zvýšili zastúpenie žien v politike? Vo vašej strane tiež napríklad. Ďakujem pekne, nech sa páči, máte priestor na odpoveď, pán Biedroň. Áno, keďže sme muži, už po stovky rokov sme boli propagovaní, vždy by sme sa mali obzrieť a uvedomiť si, že toľko žien každý jeden deň je opomenutých. A my ako politici máme zodpovednosť za toto všetko. My ako politici e, musíme, máme extra právomoci, máme extra schopnosti na to, aby sme mohli e, zlepšiť postavenie žien, aby sme im pomohli stať sa rovnoprávnymi. Nič viac a nič menej. Aby boli rovnými partnermi. A to je našou povinnosťou. Ďakujem pekne.

Vážená pani komisárka, veľmi sa tešíme. Veľmi sa tešíme z toho, že tu máme špecifickú stratégiu a že tu máme stratégiu rodovej rovnosti práve v tomto legislatívnom období, ktorá obsahuje konkrétne legislatívne opatrenia, ako napríklad boj za rodovú a platovú rovnosť, takisto aj za presadzovanie žien v rámci ekologického dohovoru a v téme umelej inteligencie, pretože až doposiaľ sme tu nemali skutočný nejaký rodový mainstreaming eh, v rámci európskych politík. Mali sme to možno v oblasti zamestnateľnosti. Napriek tomu, že muži a ženy eh, sme mali veľmi rozdielne postavenie na trhu práce. Takže nemali sme tu skutočnú mainstreamingovú stratégiu v rámci európskych politik. a kým to nebudeme mať, tak nemôžeme sa posunúť vpred. V tomto smere sa musíme pozrieť špecificky na hospodárskú politiku, kde naďalej vidíme akútny nedostatok takéto, takéto politiky. V tomto smere je naozaj dôležité uvedomiť si, že táto téma sa stále iba rediskutováva, ale nie je prakticky presaditeľná. Tak zabezpečne pani komisárka mala dôležitosť, aby aj tu v tejto, v tejto snemovni bola sieť pre rodový mainstreaming zastúpená všetkými frakciami, všetkými úrovňami, aby aj vy komisia ste na tom pracovali, aby sme zabezpečili to, že budeme napredovať k Európe, ktorá je spravodlivejšia a férovejšia a rovne, rovnejšia. Ďakujem pekne. Pani Radka Maxová, máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo. Vážená pani komisárka, veľmi pekne vám ďakujem za to, že sa venujete stratégie pre rovnosť mužov a žien. Mám pocit, že je to ťažké portfólium, možno, že e, ťažšie než zostavenie finančného rámca. Aby sme presadili túto stratégiu, budeme potrebovať Eh, odblokovať ratifikáciu eh, istambulského dohovoru. Bohužiaľ, Slovensko včera oznámilo, že chce stiahnuť svoj podpis eh, tejto ratifikácie, chce od nej odstúpiť, s tým nesúhlasím a nemali by sme iba tak prihľadať k tomu potichu. Treba odblokovať antidiskriminačnú smernicu. Chcem upozorniť na to, že v strategii treba a veľmi apelovať na dobrý e, školský systém na vzdelávanie od najmenších detí až po vysokoškolákov. Myslím si, že je to veľmi dôležité, pretože bez toho, aby sme zmenili e, vzdelávací systém a prístup e, pedagógov k vysvetľovaniu toho, že rovnosť je prospešná pre hospodársky rast a ekonomiku, nič iné nám nezostane. Veľmi pekne ďakujem, vážení kolegovia. Máme viac ako 20 kolegov, ktorí sa prihlasili do postupu Catch the Eye. Máme k dispozícii iba 5 e, minút. Ak nebudeme prísne dodržovať čas, to nebude možné. Chcem poskytnúť možnosť každému. Poprosím vás o disciplínu. E, odovzdám slovo iba piatim e, poslancom, aby využili tento postup, ale skúsme vyhovieť všetkým. Ako prvý, pani Fitzgerald, jedna minúta. E, e, Ďakujem, e, pani komisárka Dali, za to, že ste prišli medzi nás a približili nám vašu budúcu stratégiu pre rodovú rovnosť. Je to veľmi dôležité. Je dobré, že máme politickú podporu priamo z komisie a v celej komisii. Chcem povedať, že zrejme sami si s tým neporadíte. Je dôležité, aby každý člen kolegia sa venoval týmto otázkam, aby sa rodová eh, rovnosť sa dostala do eh, všetkých aktivít. Všetci kolegovia hovoria o tom, že vyvstávajú nové problémy, ale mnohé problémy existujú už dlho. Treba venovať pozornosť klimatickým zmenám, zmenám v oblasti technológií, tomu, aby sme poskytli ženám viac možností v hospodárstve, aby sme prekonali rozdiel v odmeňovaní. E, e, e tiež treba e, e, zabezpečiť e, zohľadnenie rodových otázok vo všetkých rozpočtových záležitostiach. Potrebujeme záväzné opatrenia a veľmi prísnu implementáciu, ale aj monitoring. Veľmi pekne ďakujem, pani poslankyňa. A teraz Marine Emanuel Litao Marquez. A estratégia que vai apresentar, espero que ela tenha medidas concretas, tenha metas,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 Eh, Bilbao Barandika, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Hodnota, ktorú môže pridať Európska únia v rámci eh, rodovej politiky, ide v štyroch rozmeroch. Prvá je zabezpečiť minimálne štandardy vo všetkých členských štátoch, tak v politike, ako aj v oblasti boja proti diskriminácii, ako aj v oblasti prevencie a potláčania nerovnosti, najmä v oblasti rodového násilia. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme homogenizovali im a právne zaobchádzanie s týmto problémom. Druhá téma je zlepšenie štatistík a indikátorov, tak aby sme dokázali zlepšiť hodnotenie a monitorovanie týchto politik. Ďalej je to otázka toho, aby sme mali globálne kritéria. Preto potrebujeme kritéria čo najbližšie k občanom. Musíme zaangažovať lokálnu aj regionálnu úroveň. Ďalej potrebujeme zmeniť e, vnímanie, e, tak aby sme dokázali presunúť, zmeniť stereotypy a aby sme dokázali bojovať proti e, stereotypom na úrovni každého jednotlivca. V tomto smere naozaj musíme bojovať aj proti klimatickým akutným akutným klimatickým zmenám. Len e, v mojom členskom šate sme za posledných 6 mesiacov dokázali prijať e, európsku stratégiu volania akutného, akutných zmien. A ďalej má slovo pani Silvia Sardo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Sme tu za to, aby sme hovorili o rovnosti podlavy, ale mali by ste vedieť, že v mojej krajine, v Taliansku, len 4 e, delegovaných administratorov sú ženy hoci ich úroveň vzdelania je v priemere vyššia ako u mužov. Hovorili sme tu už veľa o rozdieloch v odmeňovaní. A naozaj si nemyslím, že riešením sú kvóty. Nechcem, aby som eh, bola považovaná za nejakú pandu, ktorú treba chrániť, keďže som žena. A chcem, aby som bola hodnotená za svoje vlastné kapacity, za svoje vlastné schopnosti a za svoje zručnosti, ktoré mám. A keď som lepšia ako muž, no nech sa páči, tak by som mala byť aj lepšie odmeňovaná a nie iba rovnako ako muž alebo prípadne menej. Takže dokončím sa vystúpenie tým, že poviem, že by sme sa mali vyhnúť takejto kontinuálnej kampani eh, mužov a žien, uh, ktoré vlastne sa snažia uh, presadzovať to, aby sme sa k ženám správali ako k nejakej chránenej rezervácii. Mali by sme naopak presadzovať myšlienku toho, že ženy sú osoby, sú vlastne rovnako hodnotné osoby a tak sa k ním treba aj stavať. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Pani Hanna Neumann. Pani Dali, veľmi sa teším, že s takou veľkou energiou ste eh, sa zaangažovali do tohto procesu, do stratégie. Teším sa, že e, uznesenie e, e, parlamentu, ktoré teraz schválime, má politický rozmer. Na jednej strane máme silné ženy a máme strašne veľa prekážok. Je veľmi dôležité, aby sme E, robili to samostatne veľmi ťažké, že e, delegácia Európskeho parlamentu ťažko pozostala iba e, žien. Nevysielame žiadny signál do krizových regionov míru odmena žien. A táto stratégia nemusí iba poukazovať na iných, musíme sa pozrieť na seba, na vlastné štruktúry. A som veľká vaša podporovateľka. Prajem vám veľa odvahy. Ďakujem veľmi pekne, pani Rúža Tomašič. E, ženy e, musia mať e, všetky príležitosti rovnaké ako aj ženy. To je základom sociálnej rovnosti. Všetci musia mať možnosť využiť príležitosti, ktoré ponúka život za rovnakých podmienok a zvoliť si vlastný spôsob života. Avšak rovna, rovnosť príležitosť e, e, nie je automatické. E, ženy musia E, e, dostávať rovnaké odmenovanie za rovnakú prácu. To však neznamená, že budú mať rovnakú snahu e, obsadiť takéto pracovné miesta, lebo sú tu určité rozdiely spôsobené aj biologickými faktormi a odstránenie sociálnych prekážok nerobí ženy totožnými mužmi. Ale práva musia mať rovnaké. O tom nie sú žiadne pochybnosti. Pani poslankyňa Dali, ďakujem pekne. E, e, rovnosť e, pre ženy musí znamenať, že musia mať kontrolu nad vlastným telom. Vítam pokrok v Írsku na Cypri, pokiaľ ide o prístup k interrupciám. Musíme si dávať pozor na to, že v niektorých štátoch je snaha odobrať e, e, takéto e, výsledky, vyhrada svedomia sa zneužíva, sú tu určité e, regresívne podmienky, e, ktoré e, nutia ženy vzdať sa svojho rozhodnutia Ehm, ženy e, sú vystavené e, viacerým e, formom diskriminácie, najmä z takých spoločností ako Roma. Musíme na to poukazovať. Je škandalozne, že v Bulharsku máme rómske ženy, ktoré sú segregované na, v porodniciach nemôžu bývať na rovnakej izbe ako biele ženy. Musíme prijať legislatívu, ktorá to, tomu zabraní a musíme podporovať ženy čo najlepšie Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyne. Pán poslanec z Kristoforu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja som dúfal, že už nebudeme musieť hovoriť o rodovej rovnosti, pretože Európska únia by mala dokázať zvládnuť rodovú rovnosť a uplatňovaniu. Teraz máme rok 2020 v Európskej únii, ktorú zastupujeme, jej hodnoty a práva a mali by sme považovať rodovú rovnosť za samozrejmosť a stále o tom hovoríme a stále o tom hovoríme ako keby to bol cieľ, ktorý máme dosiahnuť, ako keby sme za tie roky nič nedosiahli. Ja si myslím a chcem sa aj pani komisárke poďakovať za jej iniciatívu. Myslím si, že Európska únia musí zohrávať priekopníckú úlohu, príjmať konkrétne opatrenia a tie krajiny, ktoré ich neuplatňujú, má sankcionovať tie snahy, to úsilie treba posilniť možno aj v rozpočte. Mali by sme prijať smernicu o, rovna, o tej rodovej rovnosti, o rovna, odstraní diskriminácie v platoch. To musí byť všetko samozrejme v Európe. A diskriminácia, násilie páchané na ženách, to sa už nesmie Jednoducho je to neprípustné a to je určite naša priorita, ktorú sa musíme snažiť.

európskych občanov vo všetkých oblastiach hospodárskeho života, v zamestnávaní, v súkromnom živote a tak ďalej je neprijateľná a nie je v súlade so základnými zásadami európskeho práva. Hovoríme tu o nerovnosti medzi mužmi a ženami a zrejme nepristupujeme k tomu dostatočne angažovane s príslušnými opatreniami. Rovnoprávnosť žien máme riešenú napríklad Medzinárodným dňom žien a inými sviatkami, ale ja si myslím, že sa nemáme uspokojiť s retorickou e, rovnosťou. Jednoducho musíme vychádzať z toho, že napríklad poslanci EPP a iných politických strán odmietajú zásadnú legislatívu, ktorá by zabezpečila rovnakú odmenu za rovnakú prácu. Potrebujeme štrukturálne opatrenia, bez ktorých sa nebude dať nikdy uskutočniť skutočná rovnoprávnosť žien a mužov, inak to ostane len ozdobnou kyticou. Ďakujem. Ďakujem pani predsadajúca. A ja z krajiny, kde ženy nie sú chránené dostatočne pred násilím. Ženy, ktoré žijú na dedine, nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, hovorí pani Špurek a len 1% mužov si bere rodičovskú dovolenku. Ja som z Polska, kde ženy nemajú zákonné právo na prerušenie tehotenstva hovoríme aj o tom, že rómske ženy, LGBTI, staršie občianky, nie sú za, nezaobchádza sa s nimi rovnako. Máme v Európe krajiny, kde ženy nemôžu užívať svoje základné práva. My potrebujeme zabezpečiť jednotné normy a najväčšiu ochranu e, ľudských práv žien vo všetkých členských štátoch. To má byť cieľom stratégie rodovej rovnosti. Ďakujem. Ďakujem pani poslankyňa. A teraz v mene komisie dostane slovo pani komisárka Dali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým za vaše veľmi vzácne príspevky. A áno, Máme rok 2020 a ešte stále hovoríme o právach viac ako polovice obyvateľov sveta. Hovoríme o právach ktoré muži považujú za samozrejme. Takže ja vám naozaj ďakujem všetkým za túto výzvu, aj za to, aby tu bolo viac mužov, aby sa viac mužov zúčastnila u týchto debat, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti. My všetci máme predsa matky, niektorí z nás majú céry a hovoríme o, väčšo, o viac ako polovici obyvateľstva. Myslím, že to bol muž, ktorý povedal, že feminizmus nie je len pre ženy, ale pre celú spoločnosť. Takže áno. A, a ako iný poslanec povedal, áno, keď hovoríme o vojne a o ozbrojení, o zbraniach, ktoré zabíjajú ľudí ako vy či ja, tak vtedy sa tu vyjadruje veľa mužov ja nechcem, aby tu bolo viac žien, ktoré sa tam vyjadrujú. Skôr by som bola rada, keby sa tam vyjadrovalo menej mužov a bola by som rada, keby sme všetci hovorili o miery. Ale taká je žiaľ realita a preto je dôležité, aby sme na to poukázali a aby sme sa pozerali na rodovú rovnosť ako na niečo, ktoré sa týka nás všetkých, celej našej spoločnosti, celej Európy, celého sveta. E, nová stratégia rodovej rovnosti bude riešiť mnohé z tých tém, o ktorých ste tu hovorili, na ktoré ste poukázali a je to aj to, na čo poukázala v politických usmerneniach predsednička rady. Bude to ambiciózny program na potláčanie, prevenciu všetkých foriem násilia na ženách, vrátanie násilia online, prídem aj s legislatívnym návrhom na zaručenie lepšej transparentnosti o úrovni platov, mzdách, európskych podnikoch a organizáciách a príjmem ďalšie legislatívne opatrenia na odstránenie tejto nerovnosti v príjmoch. Chcem, aby sme prijali európske pravidlá, ktoré, za, e, ktoré završia snahu o rodové, rodovú rovnosť zastúpenia v, v správnych radách. Chcem, aby sa implementovala smernica o rovnováhe pracovného a súkromného života, aby ženy mohli, dokázali zvládnuť prácu aj starostlivosť a chcem, aby všetky európske iniciatívy boli posudzované aj z hľadiska rodu. Zabezpečím, aby práca komisie v oblasti gender mainstreamingu bola komplexnejšia a systematickejšia než tomu bolo doteraz musíme venovať pozornosť aj rodovej e, rovnosti pri tom, keď riešime niektoré z najväčších problémov našej doby, ako je digitalizácia a prechod k zelenšej ekonomike, ako sa to tu tiež už spomenulo. A áno, zameriame sa aj na feminizáciu chudoby, tá rodová nerovnosť v chudobe je vlastne výsledkom mnohých iných nerovností, ktorým sú vystavené ženy a dievčatá vo všetkých oblastiach života. Chcem zopakovať, že počítam so silnou podporou parlamentu v mojom úsilí, pretože rovnosť pre všetkých občanov je jedna zo základných hodnôt EÚ a my musíme z tejto hodnoty spraviť aj realitu. A je to práca pre nás všetkých a musíme z toho spraviť realitu pre všetkých našich občanov. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Týmto končím debatu na túto tému. A dovolte, aby sme prešli k ďalšej téme, ktorá je na programe. Je to ústna otázka, ktorá sa týka priorit EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien. Chcem vám pripomenúť, že aby ste sa prihlásili alebo použili mokrú kartu, môžete použiť tradičný systém alebo elektronický systém a máte k dispozícii pri dverách príslušné pokyny. Teraz dám slovo e, pani Regnerovej, z výboru pre e, ženy. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Oslavujeme 25-ročné výročie dokumentu, ktorý veľmi jasne zhrnuje práva žien takým spôsobom, ako to doteraz žiaden dokument neurobil. Pekinská deklarácia na štvrtom Svetovom kongrese žien schválená predstavuje najprogresívnejší, najkomplexnejší a najjasnejší dokument o právach žien, ktorý máme, sú tam pokryté všetky oblasti života. Úplná rovnosť žien a mužov je tam zaručená. Či mladý alebo starý, chudobný alebo bohatý, či ide o ženy, ktoré žijú v miery alebo ženy, ktoré žijú vo vojne. Tam sa rieši progresívne a komplexne otázka života žien už v roku 95, kde sa hovorí, že chápeme práva žien ako ľudské práva. Takže máme tu na 25-ročnú Magnú chartu žien, ktorá robí z práv žien ľudské práva a zrovnoprávňuje ženy vo všetkých oblastiach života s mužmi. Deklarácia má rôzne pokyny pre to, ako majú rôzni aktéry konať, mimovládne organizácie, rôzni ďalší aktéry. 189 vlád sa zaviazalo k zavedeniu a realizácii týchto plán, e, práv. Každých 5 rokov sa skúma pokrok. To, čo ja považujem za dôležité na, tomto, na tejto deklarácii, je, že tu hovoríme o rovnakom postavení žien v, mode, v moci aký moderný výraz, tam ide o posilnenie práv žien vo všetkých oblastiach, zdravie, napríklad ich vlastná plodnosť. To je základný predpoklad ich rovnakého mocenského postavenia, prístup k hospodárskym zdrojom, vede, technológii, vzdelaniu, informáciám, komunikácii, trhom majú mať k tomu rovnaký prístup to citujem, 25 rokov po schválení musíme ale smutne skonštatovať, že v žiadnej krajine sa nedosiahlo rovnoprávne postanenie. Ani v krajinách Európskej únie nemôžeme povedať, že seba určenie žien v otázke vlastného tela je zaručené. My ako Európska únia dokážeme Musíme stať spolu, keď chceme zabezpečiť práva žien a ich rovnoprávnosť. Smernica Gender Balance on Board, to znamená postavenie žien v správnych radách, je 8 rokov blokované. Tento rok by to už malo byť úplne implementované v európskej. Nemáme rovnoprávnosť ani v prístupe k tovarom a službám. Stále je tu diskriminácia, ako napríklad reklama, ktoré sú vyňaté z toho. Máme diskrimináciu žien v celej Európe v príjmoch. Vidíme to na konkrétnych číslach, vidíme tu nožnice v príjmoch, ktoré sa rozširujú, otvárajú viac a 5000 mlad... a pol mil... 500... 500 miliónov, 500 tisíc žien je každý rok obeťou e, e, mutilácie pohlavných orgánov v EÚ Samozrejme, že kritizujem aj radu a vlády, ktoré majú povinnosť polovici svojho obyvateľstva, to sú ich občianky, pracovať s nimi rovnoprávne, rovnoprávne ich podporovať, tak, aby dosiahli úplné rovnoprávne postavenie. Tradičné, kultúrne, religiózne vzory tomu bránia. A potrebujeme naozaj odbúrať patriarchálne mocenské štruktúry, kde sa ženám pripisuje nižšia hodnota ako ľuďom. Preto musíme byť na európskej úrovni zárukou ľudských práv žien. Nesmieme pripustiť, aby došlo ku krokom späť v jednotlivých členských štátoch EÚ, pretože sme globálnym aktérom vo svete. Ide naozaj o polovicu obyvateľstva my vieme, že Pekingská deklarácia z roku 95 nie je záväzná, ale my ženy v tomto svete sme dostali do rúk dokument, ktorý má medzinárodnú legitimitu. Nepoľavíme, polavíme, budeme bojovať za skutočný pokrok. Tento dokument musí dostať, sa mu musí teraz dýchnuť život. OSN sú pripravené konať, ale potrebujú k tomu spoluprácu vlád vytvárajú akčné koalície za angažovanosť Mexiko-Paríž, kontrolu kroku, to je všetko, čo potrebujeme a preto moja výzva na poslancov, aby zajtra pri otázke hlasovali za moje dva pozmeňujúce návrhy k Action Coalition. My v Európskom parlamente chceme silnú účasť a viacstranný prístup. OSN žije zo spolupráce, spoločnej vôle, spoločného konania. My ako EÚ musíme stať za tým spoločne v, v rozmanitosti. Ďakujem. Ďakujem pani poslankyňa. Danu Nikolína Brňač. Bardzo... Pani štátna tajomnička Nikolína Brňač, nech sa páči v mene rady. Ďakujem pekne pani predsedajúca, vážení poslanci Európskeho parlamentu, Dovolte mi poďakovať vám za túto možnosť vymieňať si názory hľadom ďalšieho sadnutia 64. komisie OSN pre postavenie žien. Dotknem sa aj otázky rodovej rovnosti širšie. Rok 2030 je kľúčovým rokom pre realizáciu rodovej rovnosti a posilnenie žien a dievčat všade vo svete. Zároveň to bude rok, keď budeme e, oslavovať viacelo významných výročí, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti. Budeme oslávať 20. výročie e, uznesenia OSN 1335 ohľadom mier, mieru žien a bezpečnosti. Ďalej schválenie udržateľných cieľov rozvoja a ďalej 25. výročie Pekingskej deklarácie a platformy pre konanie. E, otázky rodovej rovnosti sú dôležité pre všetkých našich občanov. To nie je otázka žien, ale otázka celej spoločnosti. Otázka hospodárstva, na to, aby sme každému dali rovnakú šancu prispieť to významným spôsobom prispie, eh, prispie k našim hospodárskym a ekonomickým silám. Nadchádzajúce zasadnutie Komisie pre postavenie žien sa bude venovať pekingskej deklarácie a akčnej platforme. Na ďalšom rokovaní komisie o statuse, o postavení žien eh, musíme identifikovať nedostatky pri implementovaní pekingskej deklarácie a akčnej platformy a mali by sme nanovo potvrdiť plnú validitu týchto záväzkov, ktoré sme prijali pred 25 rokmi. Mali by sme na novo prebudiť medzárodné úsilie smerom k rodovej rovnosti a, a zároveň plné presadzovanie všetkých práv pre každú ženu, každé dievča a ich plnú realizáciu. Generálny tajomník OSN zvýraznil, že tento proces a napredovanie v mnohých oblastiach zaostáva. Toto platí predovšetkým v prípade vystavenia žien a dievčat voči extrémnej chudobe a takisto aj v prípade násilia pácharom na dievčatách a ženách Stále tu máme e, rozdiely v uplatňovaní žien na trhu práce a nedostatočné nastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch a v liderských pozíciách vo všetkých sektoroch. Európska únia nastaví latku vysoko v každej jednej z týchto oblastí. Mali by sme byť podpor- mala by to byť podporené významnými finančnými zdrojmi. Čo sa týka rokovaní a politické deklarácie, Európska únia prejaví svoju silnú a vocovskú úlohu v oblasti rodovej rovnosti. Európska únia si dohodla svoju pozíciu v rámci svojho právneho legislatívneho rámca a tá bude usmerňovať naše rokovania v New Yorku. Niektoré z tých najkritickejších tém zahrňajú nasledujúce. Rovnosť a nediskriminácia. Rodové a sexuálne násilie, rodina a rodinné politiky, zdravie, vzdelávanie, sociálna ochrana, dôstojná práca, sexuálne a reprodukčné zdravie, a e, nový európsky konsenzus o rozvoji a takisto aj segregovaný, desegregovaný zber údajov. Ďalej pozičný dokument zahrňa aj vedúce princípy v prípade klimatických zmien, informačných a komunikačných technológiách. Európska únia robí všetko preto, aby sme zabezpečili, že e, výsledky z minulosti budú zakotvené, zabezpečené a dosiahneme ďalšie napredovanie smerom k plnej rovnosti medzi mužmi a ženami. Európska únia sa bude tiež snažiť presadiť politickú deklaráciu, ktorá bude oceňovať eh, organizácie občianskej spoločnosti medzi ženami a obhajcov ľudských práv medzi ženami. Tí zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti propagovania, a presadzovania a naplňania ľudských práv všetkých žien a dievčat. Európska únia sa preto zaviaže, že bude podporovať občianskú spoločnosť a zabezpečovať bezpečné a napomáhajúce prostredie pre ženy, aby takéto organizácie aj jednotlivci mohli fungovať na národnej, lokálnej a regionálnej, ako aj globálnej úrovni. Čo sa týka vystúpenia EÚ, na začiatku rokovania sme presvedčení, že Európsky parlament a Rada zdieľajú rovnaké hodnoty a záujmy, ako aj tie isté priority. Práve preto sa tešíme na to, aby sme si vypočuli vaše návrhy pani predsedajúca, poslanci, poslankyne. V oblasti rodovej rovnosti e, zo široka ste veľmi správne počiarkli vo vašej otázke na dnešnú diskusiu e, fakt, že rodová rovnosť nie je separovanou samostatnou doménou, ale niečím, čo e, sa týka celej spoločnosti, celého hospodárstva. Napredovanie v tejto oblasti si preto vyžaduje integráciu cieľov rodovej rovnosti do všetkých relevantných stratégií a politických cieľov. Inými slovami, potrebujeme rodový mainstreaming vrátanie špecifických opatrení. Práve v tomto období a práve v záveroch rady z decembra minulého roka sme e, vyzvali novú komisiu, aby pripravila samostatnú stratégiu pre rodovú rovnosť na európskej úrovni. A som rada, že komisia práve toto vykonala. Rada okrem toho volala po účinnom a systematickom uplatňovaní rodového mainstreamingu vo všetkých politických oblastiach. Rada ďalej vyzvala komisiu aj členské štáty, aby sme predsazovali silnejší dôraz na rodovú rovnosť v rámci rôznych fáz e, procesu európskeho semestra. No a na záver ešte pár slov k téme pracovného programu Rady na nadchádzajúce mesiace. Samozrejme, tešíme sa na iniciatívy, ktoré komisia oznámila, ako napríklad opatrenia zamerané na platovú transparentnosť. Medzičasom, ako určite viete, rodová rovnosť a nediskriminácia sú jednou z priorit chorvátskeho predsedníctva plánujeme predstaviť eh, sadu záverov rady ohľadom dopadu eh, dlhodobej starostlivosti na rovnováhu pracovného rodinného života. Takisto vieme, že ženy znášajú veľa väčšie bremeno neformálnej starostlivosti než muži. A to práve obmedzuje ich schopnosť zapájať sa na trhu práce. 30. januára chorvátske predsedníctvo zorganizovalo konferenciu na vysokej úrovni práve k téme zapájania žien na trhu práce a sociálnych, sociálnych dávok. Výsledky tejto konferencie budú prediskutované práve na zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien. Kým sme dosiahli naozaj pomerne veľa, ešte nás čaká dlhý kus cesty tak aby sme dokázali zabezpečiť a dosiahnuť plnú rovnosť, nielen v rámci EÚ, ale aj za našimi hranicami. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej v mene komisie vystúpi pani komisárka Helena Dali. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážení poslanci, poslankyne. Ďakujem eh, za o, túto otázku, za predstavenie otázky ohľadom priorit EU pre zasadnutie komisie OSN pre postavenie žien. To je naozaj veľmi vhodné načasovanie diskusie alebo rokovania o politickej deklarácii a príprava európskych stanovisk a postojov práve prebiehajú. Celkovým cieľom je to, aby CSV začala veľmi silným a akčne zameraným vyhlásením, ktoré bude zamerané práve na implementáciu existujúcich záväzkov v praxi. Zároveň však sa pripravujeme aj na sprievodné podujatia, ktoré by mali byť takým um, trhoviskom dobrých nápadov, dobrých myšlienok toho, ako pekingskú agendu posunúť vpred. Toto je práve silná stránka Komisie pre postavenie žien. Je to miesto, kde sa môžeme stretávať, diskutovať o rodovej rovnosti s mnohými aktérmi eh, z, z tejto oblasti. Zasadnutie bude oslavovať 25. výročie Pekingského dohovoru a akčnej platformy. Zároveň eh, oslavujeme aj eh, ďalšie výročia, 5. výročie napríklad cieľov udržateľného rozvoja. Rodová rovnosť a posilňovanie žien a dievčat nie je len otázkou spravodlivosti. Dáva to aj ekonomický zmysel, aby sme zabezpečili, že muži a ženy, dievčatá a chlapci dokážu, dokážu naplno rozvinúť svoj potenciál. Čítala som správu generálneho tajomníka OSN ohľadom stavu v oblasti eh, mužov a žien vo svete je to naozaj veľmi dobrá, e, precízna správa, ktorá je postavená na 167 národných hodnoteniach a takisto regionálnych hodnotiacich stretnutiach, ktoré sa uskutočnili, ktoré prebiehali v rôznych regiónoch všade vo svete. Hoci sme videli ste napredovanie, neposunuli sme sa vpred tak veľmi, ako by sme chceli. E, zapájanie žien na trhu práce sa zvyšovalo, ale stagnovalo počas e, posledných 5 rokov ženy stále vykonávajú neproporčne vysoký pomer domácej práce a starostlivosti. Ženy, hlasy žien a dievčat a ich participácia stále nie je na rovnakom postavení s mužmi a chlapcami. Ženy majú 25, 25 krát vyššiu šancu, že budú žiť v chudobe. Rodové stereotypy naďalej definujú úlohy žien a dievčat – Rodové násilie je trvalo sa opakujúcim fenoménom. Okrem toho sa objavujú nové témy, ako je klimatická zmena a digitálne technológie. Potrebujeme tieto zmeny pretaviť to príležitosti. Digitalizácia môže otvárať dvere pre ženy a dievčatá, ale zároveň môže byť aj zneužívaná na ich umočanie. Ako povedal generálny tajomník OSN, rodová rovnosť a posilňovanie žien a dievčat je kľúčové najmä v ekonomicky nestálom a nestabilnom svete pri rastúcej polarizácii, environmentálnych hrozbách a konfliktoch. Nerovnomerné rozdelenie e, zdrojov, kapacít a príležitostí naďalej e, prehlbuje rodovú nerovnosť. Vítam vstup Európskeho parlamentu do tejto diskusie, vrátane vašeho e, budúceho uznesenia o tejto téme a takisto aj úlohu parlamentu pri príprave na zasadnutie Komisie pre postavenie žien. Rodová rovnosť je prioritou pre komisiu, ktorú sme schválili aj v rámci nášho interného, ako aj e, externého akčného plánu. E, komisia predstaví novú stratégiu pre rodovú rovnosť v marci a v roku 2020 spustíme tretí akčný plán pre rodovú rovnosť a posilňovanie žien v rámci e, vonkajších vzťahov. Silnejší a dôraznejší e, prístup bude zameraný práve na tieto témy, ktoré boli identifikované globálne. A náš prístup bude postavený práve na e, rodový mainstreaming vo všetkých politických oblastiach. Pracovná skupina na rodovú rovnosť e, so zástupcami všetkých služieb komisie, vrátane ESVČ, bude kľúčová v tomto smere. Okrem toho tu ďalej budú zacielené opatrenia v oblasti e, špecifických e, tém rodovej rovnosti. Budeme sa naďalej e, zameriavať na boj proti rozdielom v odmeňovaní a zabezpečíme opatrenia pre väčšiu transparentnosť v mhm. odmeňovaní. Budeme bojovať proti rodovému násiliu, budeme propagovať vyváženejšie správne rady firiem Teším sa na to, že si vypočujem vaše názory v tomto smere a takisto aj na to, že budeme môcť o týchto témach diskutovať. Ešte raz chcem poďakovať za to, že ste e, túto tému Komisie pre postavenie žien zaradili na dnešný program. Veľmi pekne ďakujem, pani komisárka, v mene EPP. Slovo má Francis Fitzgerald. Nech sa páči, pani poslankyňa. Veľmi pekne ďakujem. Chcem eh, mm, vyzdvihnúť eh, eh, všetky tri príhovory, ktoré sme si vypočuli vrátane pani Regnerovej. Hovoria o tých prioritách, ktoré by sme mali predostrieť na konferencii OSN. Aj znenie v poriadku, správne sú zvolené slova a musíme urobiť maximum na to, aby sme E, pokročili s tými prioritami, e, o ktorých e, hovoríme. Títo priority musia zaznieť na pôde OSN. Jasné, že sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok, ale čelíme veľmi vážnym problémom, ktorým čelí ženy po celom svete po koncenzu z Nairobi ohľadom populácie sa nepodpísal zoznam priorít na konci tejto konferencie. To je veľmi vážna vec je tu e, výročie e, známeho e, výroku pani Clintona, ktorá povedala, že práva žen sú ľudské práva. Došlo síce k urýchleniu zmien, ale máme pre sebou ešte veľmi práce. Tento rok je veľmi dôležitý. Hovorím o urýchlení, o implementácii, o našich cieľových ukazovateľoch a o monitoringu. Ale reč je aj o rozpočtoch je to veľmi dôležitý prvok e, e, diskusii v OSN. Musíme e, upraviť niektoré postoje. Stretávame sa dennodenne s prejavmi sexizmu. Musíme to riešiť, pokiaľ ide o vnímanie žien, podávanie správ o ženách. A posledné slovo ohľadom kvót. Počuli sme kritické poznámky na túto tému. E, e, hovoríme o tom, že kvóty sú dočasné a potrebné e, opatrenia a kvóty patrili aj na strane mužova pomerne dlho. Ďakujem pekne. V mene skupiny SAD slovo má Ellen Fritson. Veľmi pekne ďakujem pani predsedajúca, vážna pani komisárka. Eh, bola som v New Yorku eh, na komisii OSN eh, pre ženy a hanbala sa, že sme nemáme, nemali sme vtedy stratégiu pre rovnosť žien a teraz budem zastupovať parlament a môžem povedať, že teraz vážne sme sa postavili voči tejto téme, pretože pani komisárka predložila stratégiu E, to, že ženy sa zidú v OSN, e, má svoj význam. E, ženy prispievajú k mieru, k rokovaniam o miery. Teším sa na prácu Komisie pre ženy. Ženy musia bojovať proti násiliu pachanom na nich z hľadiska zabezpečenia rovnosti e, e, klimatické politiky, to je tiež e, dôležité. Týka sa to všetkých žien, detí a mužov. Veľmi pekne ďakujem. Menej skupiny Renew. Pani má, slovo má pani Rafaela. Dear Madam Commissioner, Pani komisárka, práva žien sú ľudskými právami. Rada by som žila vo svete, kde nebude treba zdorazňovať, že práva žien sú totožné právam, ľudským právam. E, súčasná a predchádzajúca generácia sa veľmi snažili, aby sme e, e, mohli sa zhodnúť na týchto otázkach. Nemali by sme brať tieto práva za samozrejmosť. Nemali by sme brať Európsku demokratickú spoločnosť za niečo samozrejme. Stále práva žien sú vystavené výzvam a sú tu prejavy proti ním. Musíme využiť naše slova, aby sme vytvorili e, sociálnejšiu Európu, inkluzívnejšiu Európu, kde všetci majú rovnaké príležitosti, vrátanie žien. Návrh uznesenia je prejavom našej podpory vizionárskej e, práce e, OSN, ktorá sa snaží o poskytnutie viac možností práv e, ženám. Ako predstaviteľia európskych občanov vieme, že premeniť našu podporu na činy. Musíme získavať ženy pre všetko a rodová rovnosť je potrebná pre udržateľný e, e, rozvoj. Náš rok je rokom realizácie potreby e, zrovnoprávnenia žien. Vítam stratégiu, ktorú predložila pani komisárka, 8. marca budeme si pripomínať ženské, práva žien a všetko, čo ešte treba urobiť, napríklad z hľadiska zlepšenia podmienok pre ženy na pracovnom trhu nemôžeme pripustiť e, chudobu e, žien a vyzývam komisiu, aby urobila všetko možné, aby ženy dosahli svoj potenciál, mali rovnaký prístup na trh práce k európskym príležitostiam, ktoré poskytuje Európska spoločnosť. Používajme naše slova a uznajme e, viedrenie žien po celom svete naše odhodlanie zúčastniť sa 64. E, sesii Komisie pre postavenie žien e, svedčí o tom, že sme sa postavili voči tomu vážne. Veľmi pekne ďakujem. A teraz e, v mene skupiny ID Kristín Andersen. Minúta a pol. Hovoríme teraz o prioritách mm, pre zasadnutie komisie pre postavenie žien. Práva žien e, sa posilňa iba vtedy, keď e, budeme môcť namiesto interrupcií používať e, antikoncepciu musíme zabezpečiť práva pre LGBT, musíme zabezpečiť e, finančnú nezávislosť e, e, žien, ak bude môcť vzdelať tiarchu so svojimi partnermi, ak budú môcť byť v riadecích pozíciách. Bože môj, je to smiešné, je to sexistické tvrdiť, že bez EU ženy si neporadia v živote. Keď chceme posilniť práva žien, musíme zabezpečiť e, účinnú ochranu e, e, hraníc, aby ženy neboli ohrozené pochybnými mužmi. Musíme zabezpečiť bezpečnosť vo verejných priestoroch a iba potom môžeme hovoriť o diverzite, humanite E, ženy majú rovnakú slobodu pohybu ako muži. A než budeme volať po kvódach, pýtam sa, čo Európsky e, e, parlament urobil na to, aby ochránil nás ženy pred tými, ktorí sa snažia o ochranu. Ďalším rečníkom je pani Vana. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, milé kolegyne a kolegovia. To, čo ukazuje dnešná debata, je to, že my ako Európsky parlament, komisia, rada sa musíme spoločne usilovať v OSN. Musíme byť razantnejší v OSN, aby sme neutrpeli e, cesto, e, kroky späť, aby sme neboli zosmiešňovaní pri boji o rovnoprávnosť. A je to aj snaha o to, aby bola medzinárodné rovnaké postavenie žien podľa Pekingského dohovoru teraz, 25 rokov po ňom, my ako Európanky máme pra, povinnosť sa postaviť zaň ako e, nositeľky tohto odkazu. My, poslankyne, chceme uznesenie, ktoré budeme schvalovať zajtra. A ja dúfam, že aj rada, ktorú vyzývame, sa tu jasne vyjadrí a pridá, prizná sa k akčnej platforme Pekingu a bude pozicionovať EÚ ako priekopničku v, e, v snahe o zrovnoprávnenie žien. Ďakujem. A teraz pani Višnevská, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť diskriminuje menšie politické skupiny a upiera im právo zastupovať ich voličov vo výbore, e, v, na, vo výbore OSN v New Yorku. A preto počas tejto konferencie hlas konzervatívnych žien nebude počuť. Tých žien, ktoré chcú spojiť rodinný aj od pracovný život, tie ženy, ktoré nepovažujú materstvo za e, bremeno, ktoré im bráni v kariére ten hlas, ktorý hovorí, že treba chrániť život, že život je zázrak, ten hlas nebude počuť. Život je predsa najvyššia hodnota, ale ľavičiarske a liberálne hlasy bude počuť, veľmi nahlas budú hovoriť. Tí, ktorí hovoria, že prerušenie tehotenstva je ľudské právo, že je to nástroj na plánovanie rodiny ten hlas, ktorý manipuluje rodové otázky. Takže chcem poprosiť, hlasujte za uznesenie bez e, toho, aby sme tam nemali zbytočnú ideológiu, ktorá by sa zaťažovala ženy. To je naša, naše uznesenie. Ani GUE bolo zastúpené, dámy a páni z rady. Máme tu návrh uznesenia, v rámci ktorého tu máme celý rad odporúčaní, ktoré považujeme za prioritné pre ženy v Európskej únii. Ale je isté, že doposiaľ sme neboli veľmi povzbudení vidinou feminizmu a vízie v tomto smere. Videli sme, že na rade boli zabrzdené tie najdôležitejšie iniciatívy pre ženy. Napríklad tu máme antidiskriminačnú smernicu, ktorá je 10 rokov blokovaná na pôde rady. Viete s tým niečo spraviť? Nedávno ste nám povedali, že smerujeme e, smerom k rovnosti rýchlosťou korytnačky. No to nie je veľmi povzbudivé. E, komisia, e, nedokázali sme ratifikovať ako celá Európska, celá Európska únia istambulský dohovor a to práve vďaka ignorácii a poblúdeným náboženským názorom, ktoré manipulovali voľby v celom svete, najmä v Európe, najmä v východnej Európe vidíme, že ženy, ktoré sú stále vsúvané do pozície iba akýchsi roditeľiek a rodičiek a domácich gazíniek, tak tieto tendencie stále sú veľmi živé v politike. Vidíme, že E, tento parlament schvaloval to, že spravodlivý prístup k všetkým formám e, sexuálneho reprodukčného zdravia e, sú základným právom pre všetky ženy a naďalej to nie je realita vo všetkých krajinách Európy. Vidíme, že sa potlača rovnosť v jednotlivých základných školách a školských systémoch. Nechceme, aby Slovensko, Maďarsko a Polsko ďalej kladli odpor voči takýmto opatreniam. Európska únia neschválila ani smernicu o boji proti rodovému násiliu, pretože niektoré skupiny a politické organizácie, ktoré sú aj v tomto Ehm, pléne sú naďalej mizogínne. Zároveň je dôležité, aby sme bojovali proti všetkým formám ehm, boja